Uh, Vítam všetkých prítomných. Dobré jutro. Toto je spoločné zasadnutie troch parlamentných výborov a Pani Alexejeva, prosím, zoberte si slúchatka, aj keď viem, že rozumiete po anglicky. Takže toto je spoločná schôdzka výboru pre zahraničné záležitosti, ktoré tu zastupuje pán Albertini predseda, e, rozvojový výbor zastupuje ju ho, pani Strifler, podpredsednička a podvýbor pre ľudské práva. A tento výbor zastupujem ja. No a vítam tu všetkých prítomných z týchto troch výborov a chcem povedať, že delegácia EU-Rusko je tu zastúpená pánom Fleckensteinom, predsedom. A samozrejme aj všetkých ostatných tu vítam. Dnes do obeda by sme mali byť veľmi praktickí a hovoriť o tom, ako môže podporiť e, laureátov Sacharovovej ceny. Ešte raz vám blahoželáme a vieme, že pán Kovaľov e, si potreboval trochu oddychnúť po dosť hektickom programe, ktorý ste mali v posledných 48 hodinách. Ja som mala tú časť vás prevádzať z Moskvy do Štrasburgu a naozaj mi bolo veľkým potešením uh, môcť uh, byť aj uh, na medzinárodnej konferencii v Moskve na uh, počesť uh, pamiatky Andreja Sacharovova. Bolo to uh, práve pondelok 14. decembra, kedy sme e, oslavili 20. výročie smrti e, pána Sacharovova, zakladajúceho člena asociácie Memorial. Ja som využila túto príležitosť na to, aby som sa pozrela na to, čo sa deje priamo v teréne v Rusku. Navštívila som aj Jekaterinburg na Prahu Sibíry a stretla som sa s Alexejom Nikivorovom, 25-ročným mladým mužom, obhajom je nezákonne väznený kvôli jeho politickým činnostiam. Preto by sme mali poprosiť našich laureátov, aby nám povedali niečo o súčasnej ľudskoprávnej situácii v Rusku. Naozaj sme veľmi znepokojení zhoršujúcou sa situáciou obhajcov ľudských práv. Naozaj sme boli e, šokovaní e, tými správami 15. júla, keď nový parlament e, začal svoju činnosť a to smutnou správou bolo zabitie Natálie Estemirovej. Naozaj sme veľmi radi, že ste nám vypovedali, že Združenie Memoriál bude pokračovať opäť vo svojej činnosti na severe Kaukazu. Takže teraz dostane slovo pán Albertini, predseda výboru pre zahraničné záležitosti. Ďakujem, pani predsednička. Ja sa takisto pripájam k všetkým kolegom a k pani predsedničke a chcem vás tu čo najsrdečnejšie privítať. Chcem privítať ako laureátov Sacharovovej ceny, prestížnej ceny a myslím si, že táto cena je viac ako zaslúžená a že pomôže výťazom ďalej rozvíjať svoj boj za ľudské práva. Toto udelenie ceny Sacharová organizácií, mimovládnej organizácii Memoriel je jednou z činností Európskeho parlamentu v rámci ostatných činností s Ruskou federáciou. E, my sme prijali viacero uznesení, napríklad e, proti zabitiu aktivistov, e, obajcov ľudských práv, predstaviteľov občianskej spoločnosti, ich zabitie predovšetkým v Čečensku. My sme v niektorých eh, výboroch mali eh, vypočutia naposledy v septembri tohoto roku v, vo výbore, v podvýbore pre ľudské práva. Takže toto všetko nám umožňovalo podrobne sledovať situáciu v Rusku, prijímať rôzne odporúčania, či už v Rade alebo v Európskom parlamente, aby sa vzťahy s Ruskom vyvíjali správnym smerom. Takýmto spôsobom Európsky parlament predstiera, predostiera svoje priority predovšetkým pokiaľ ide o vzťahy medzi Európskou úniou a Ruskom. Európsky parlament rok veľmi pozorne sleduje rokovania o uzatvorení novej zmluvy o partnerstve a chce, aby tam boli zakomponované všetky požiadavky na dodržiavanie ľudských práv strategické partnerstvo s Ruskom musí byť založené na hodnotách ľudských práv. Toto má veľký význam pre Európsky parlament. Ľudské práva majú pre naše bilaterálne vzťahy mimoriadný význam dodržiavanie ľudských práv musí byť neoddeliteľnou súčasťou novej dohody medzi Európskou úniou a Ruskom. Chceme vám vyjadriť veľký obdiv za vašu odhodlanosť vám ako zástupcom organizácie Memoriál, e, všetkým e, pánovi Kovalevovi, ktorý je myšlienkami určite s nami, aj keď nie osobne, pánovi Orlovovi a pani Aleksejevovej. A my v parlamente sa vám budeme usilovať čo najväčšmi pomáhať vo vašom každodennom boji sme tu preto, aby sme si vymenili názory, aby ste vyjadrili vaše požiadavky. To je cieľom. Chceme skutočne urobiť, čo je možné pre tú vašu výnimočnú právo, prácu za ľudské práva vo vašej krajine. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem, že ste tu medzi nami. Ďakujem pekne, pán Albertini. Teraz pani Strifler za rozvojový výbor. Nech sa páči. Nož ako prvá podpredsednička rozvojového výboru sa chcem pripojiť ku kolegom a srdečne privítať našich cenných hostí. E, udelenie Sacharovovej ceny memoriálu, ktorý tu zastupujete, predstavuje uznanie Európskeho parlamentu toho vášho odvožného boja za ľudské práva, medzinárodné e, práva. Za môj výbor chcem vyjadriť obdiv za prácu, ktorú odvedol memoriál v bojových oblastiach a na územiach bývalého Sovietskeho zväzu. E, rešpektovanie ľudských práv počas ozbrojených konfliktov je nielen morálnou povinnosťou štátov a neštátnych aktérov, ale je to aj e, predbežná nevyhnutná podmienka na poskytovanie účinnej humanitárnej pomoci tým, ktorí stratili e, obživu alebo ktorí boli presunutí kvôli konfliktu dodržiavanie humanitárnych základných princípov je dôležitým faktorom pri zmierovaní, keď skončí ozbrojená fáza konfliktu. Počas posledného desaťročia sme si všimli rastúcu tendenciu porušovania a nerešpektovania eh, humanitárneho medzinárodného práva v konfliktoch vyšetrovania e, v teréne a analýza ľudskoprávnej situácie, tak ako to e, vykonáva memoriál v rámci e, programu Odpod, je dôležitým nástrojom na zvrátenie tejto tendencie. Podrobné informácie a ich šírenie sú zásadným prvkom na dosiahnutie väčšieho povedomia a vytvorenia nevyhnutného politického tlaku, identifikácia a e, poukazovanie na vynikov bojuje proti bestresnosti a teda predchádza porušovaniu ľudských práv aj pri budúcich konfliktoch. Pán e, Orlov Kovalev a pani Alexejeva Vaša práca je naozaj zásadná, ale my si uvedomujeme, že je to aj nebezpečná práca. Dúfame, že podpora Európskeho parlamentu vám poskytne e, odvahu, ale aj ostatným obhajcom ľudského, aby ste pokračovali vo vašich činnostiach. Merci, madame Ďakujem, pani Štrifler. Chcem ešte povedať, že dva dokumenty boli rozdané oznámenie, tlačové e, oznámenie e, zo, zo, zo včera Human Rights Group Resume in Čečnia a taktiež veľmi dôležitý dokument, zoznam odporúčaní mimovládnymi organizáciami. Väčšinou e, ide o ruské mimovládky, čo sa týka novembrových ľudskoprávnych konzultácií v Štokholme myslím, že môžeme aj o tomto odporúčaní hovoriť počas našej rozpravy, ale teraz by som dala slovo na zhruba 7 minút pánovi Orlovovi a ale, pani Alexejevej. Nech sa páči, pán Orlov. Ďakujem pekne. Ďakujem za slovo. Opäť e, sa chcem poďakovať za Sacharovovú cenu aj za tie milé slova, ktoré ste e, povedali na našu adresu. Veľmi radi sme počuli, že e, ľudské práva budú dôležitou súčasťou novej dohody, ktorá by mala byť podpísaná medzi EÚ a Ruskom. Ale máme otázku. Ako všetci vedia, ľudskoprávna situácia v Rusku nie je dobrá a má tendenciu sa zhoršovať. E, čo viac, pred pár rokmi napríklad sme hovorili hlavne o porušovaní práv tých, e, ktorí sa na nás obracajú. Ale teraz sme sami pod tlakom ľudskoprávne organizácie sú pod neustálým tlakom. Ale to, čo sa stalo za posledné dva roky, je bezprecedentné. Naši kolegovia sú zabíjani nielen na severe Kaukazu, ale aj v iných oblastiach. Týka sa to celého Ruska, ale aj Moskva, Moskvy. Čiže občianská spoločnosť v Rusku potrebuje podporu nik nemôže navrátiť Rusko na cestu demokracie a až na občianskú spoločnosť a samotní Rusi. My budeme vždy kritizovať e, brutálnu, brutálne násilie. Teraz, e, čo sa týka dohody a dialógu medzi Európskou úniou a Ruskom, obzvlášť e, o ľudských právach. Viete, akú to má v súčasnosti podobu. Teraz e, je to vlastne konzultácia medzi týmito dvoma stranami a tých šéfov. Mm, my ako e, ruské mimovládne organizácie sa naozaj veľmi zaujímame o tieto konzultácie a sme veľmi e, entuziastickí. Vždy pripravujeme správy, ktoré chceme predkladať, ale čo sa ste v skutočnosti? Tieto konzultácie e, sa trochu zvrhli a teraz e, je to iba akýsi diskusný krúžok. A, sa so svojimi E, protežkami e, z Ruska. Oni sa pýtajú, ruskí predstavitelia odpovedajú nepravdivo a to vieme z konkrétnych správ z týchto rokovaní. Ale európsky partnery e, sú väčšinou s týmito odpovediami spokojní, upozorňujú na ne a venujú im pozornosť a tým sa by celý dialog e, skončí. Je to celá len taká jednodenná záležitosť. Oni e, príjmu tie odpovede a nerobí sa nič ďalších niekoľko rokov. Nie je tu žiadna systematická práca. No a okrem toho, vždy, keď sa predsedníctvo v Európskej únii zmení, tak nový predseda zorganizuje nové proces, nový proces konzultácií a on vôbec nie je oboznámený s výsledkami toho predchádzajúceho. No a otázky z minulosti e, sa nerevidujú a kladú sa len nové otázky. Takže ako vidíte, situácia v Rusku v oblasti ľudských práv ide jedným smerom no a konzultácie idú vlastnou cestou. Tie konzultácie a porady e, nezahraňajú zástupcov e, tretieho sektora. Rusko nechce, aby sa títo zúčastňovali na týchto um, diskusiách a konzultáciách, ale to je veľký nedostatok. Neúčasť občianskej spoločnosti a zástupcov občianskej spoločnosti uh, z Ruska. Len zástupcovia, len zástupcovia Ruského ministerstva zahraničných vecí, ktorí hovoria, že nie sú odborníci na ľudské práva. No a európsky partneri žiadajú o účasť špecialistov z ministerstva vnútra a z ministerstva spravodlivosti, ktorí sa týmito otázkami zaoberajú. No a ak sa spýtajú a požiadajú o ich účasť, odpovedzne nie. Takže ak budeme pokračovať v týchto konzultáciách, je to nezmyselné, ak sa nebudú zúčastňovať MVOčky z Ruska, pretože ak ich tieto nebudú seriózne. Nebudeme viac pripravovať správy z týchto konzultácií, pretože ich považujeme za absolútne zbytočné a nezmyselné. Ja za Európsku komisiu a za mene ľudí, teda chcem Európsku komisiu v mene ľudí, ktorí pripravujú tie konzultácie, že panuje dojem, že sú viac menej zbytočné, takže treba hľadať nové formy takýchto konzultácií, ako napríklad počas príprav by mohli prísť do Moskvy, pretože konzultácie e, sa nechcú uspo- alebo Rusko nemá záujem uskutočňovať konzultácie a v Moskve hovoria jasné nie. No a čo sa týka e, delegácií Európskej únie, tak ich účasť na týchto konzultáciách by bola veľmi dôležitá. Ďalej tu je otázka, zástupcovia z akej úrovne štátnej správy sa budú môcť zúčastňovať týchto konzultácií. No a či dostanú eh, normálne a konkrétne odpovede na svoje otázky. Rovnako, či bude možnosť, eh, aby sa eh, na stretnutiach s európskymi zástupcami zúčastňovali aj zástupcovia tretieho sektora? Skutočne tu je mnoho otázok. Ja som si istý, že Rusko na všetky ďalšie otázky ktoré im položíme, odpovie jasne nie. Rovnako máme dojem, že Európska únia nevyvíja dostatočné snahy na to, aby e, tieto konzultácie prebiehali nejak rozumne a inteligentne, pretože viete, inak to bude len vytváranie určitej viditeľnosti a len takých zdanlivých rokovaní, pretože nič sa nedeje, nič nie je lepšie, ako takéto konzultácie, nič nie je mm, pre nich lepšie ako takáto viditeľnosť. No a čo sa týka dohody, dúfame, že ľudské práva budú tvoriť dôležitú súčasť tejto dohody. To je veľmi dôležité. Počas ostatných eh, niekoľko rokov ruské MVOčky opätovne oslovovali zástupcov európskych eh, inštitúcií Európskej únie tvrdili, že je nevyhnutné, aby ľudské práva sa dohody vieme, že v rámci tejto dohody bude mnoho kapitol a myslíme, že by tam mala byť osobitná kapitola venovaná ľudským právam. No a odpoveď, ktorú sme dostali, že takáto kapitola tam nebude. Prečo? Lebo Rusko si to neželá. No a je, má vôbec nejaký zmysel podpisovať novú dohodu medzi Ruskom a EÚ bez osobitnej kapitoly o ľudských právach? Má to vôbec nejaký zmysel? Ja si myslím, že nie. A pretože rovnaká pozornosť by sa mala venovať ľudským právam. Rovnaká pozornosť, aká sa venuje ďalším aspektom e, politiky, ako napríklad energetika. My máme vážne pochybnosti o tom, že Európska únia v rámci dialogu s Ruskom e, skutočne e, je ochotná venovať náležitú pozornosť ľudským právam. Rovnako som veľmi vďačný za to, že všetci tu dostali odporúčania e, zo štokholmskej konferencie. Ja som veľmi rád, že boli rozmnožené a rozdistribuované. Je to o situácii na Severnom Kaukaze. Čo žiadame, aké kroky žiadame od Európskej únii pre pomoc? A rovnako to bude užitočné nielen pre Severný Kaukaz, ale aj pre všetkých bojovníkov za ľudské práva v Rusku bude to veľmi užitočné pre všetkých, ktorí bojujú za ľudské práva vo všetkých častiach a regiónoch Ruska. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne, pán Orlov. A teraz len veľmi stručne dve pripomienky. Viem, že európsky a zastupcovia EÚ sa snažia hľadať a nachádzať e, nové modely e, konzultácií pre ľudské práva, pretože všetci sme veľmi frustrovaní a znechutení, že e, výsledky nie sú viditeľné a preto sa tešíme na spoluprácu s vami. No a po druhé, toto rotujúce predsedníctvo, rotujúce predsedníctva EÚ. No už teraz už máme vysokú predstaviteľku pre zahraničnú politiku. Takže to znamená, že zaistíme určitú formu kontinuity a v parlamente si veľmi želáme, aby to prispelo eh, k nejakej konzistentnosti, ako Európska únia vedie rokovania a ako udržiava vzťahy s tretími krajinami. Dúfame, že to otvorí širokú škálu možností a poskytne možnosti dosahovať nové cieľe. Už teraz pani Alexejeva, nech sa páči, máte slovo na približne 7 minút. Ďakujem pekne. Ja sa môžem pripojiť k všetkému, čo povedal pred chvíľou pán Orlov. Pre mňa teda bude naozaj jednoduché neprekročiť tých 7 minút. Som naozaj rada, že všetci už majú tie odporúčania. Preto budem hovoriť iba o niektorých veľmi konkrétnych aspektoch, ktoré by mohli pomôcť. Teda pomôcť našim obajcom ľudských práv. Myslím, že to je niečo, čo Európska únia a Európsky parlament môžu spraviť. Avšak aj keď nevždy, napriek tomu veľakrát máme pocit, že mnohí naši aktivisti sú ohrození. Teraz sú to hlavne aktivisti v Čečensku, v Ingušecku, Dagestane, No a v podstate e, tam riskujú svoj život. Čo my môžeme pre nich spraviť? Môžeme im napríklad e, vystaviť víza na to, aby v akejkoľvek situácii mohli opustiť krajinu. Niektorí nežiadajú o víza pre nich samotných, ale pre ich rodiny, pretože veľakrát nie samotný novinár alebo aktivista je zavraždený, ale niekto blízky, niekto z rodiny. Takže pre nás je najdôležitejšie môcť ich poslať na bezpečné miesto a nie je bezpečné miesto pre nich v Ruskej federácii. Nemôžu jednoducho ísť do Moskvy a schovať sa tam. Preto vás žiadam, aby ste sa snažili pomôcť týmto osobám získať víza. Možno by sa to mohlo rozhodnúť na pôde Európskeho parlamentu, že e, tí najdôležitejší aktivisti v tých oblastiach by získali víza pre seba a svoje rodiny, aby mohli opustiť tieto oblasti. Po druhé by som sa obrátila na výbor pre rozvoj. Veľmi s niečím veľmi dôležitým. Kvôli kríze hrozí možno aj občianská vojna medzi občanmi a zložkami moci. Takáto situácia eh, momentálne prevláda v Ingušsku a Dagestane. Takže naozaj by som bola vďačná, keby výbor pre rozvoj mohol možno vypracovať nejaký program, ktorý by poskytoval pracovné alebo študijné možnosti pre e, tých, ktorí pochádzajú z Kaukazu. Nehovorím, že všetci sú nezamestnaní, ale predpokladajme, že je 80 mladých bez práce, takže je jasné, že to vytvára istý, e, istú živnú pôdu pre náboženský fanatizmus a terorizmus. Preto Európska únia by mohla prispieť k zlepšeniu tejto situácie, obzvlášť v týchto kaukaských republikách. Čiže znížiť pravdepodobnosť terorizmu. Ja som navštívila Alexeva, Alexa Nikerová vo vezení. Bolo to pre mňa veľmi dôležité, ale ak sú ďalší väznení, tak možno by sa dalo zorganizovať viac návštev poslancov Európskeho parlamentu e, v Rusku alebo aj ďalší Európania by mohli navštíviť našich obzvlášť politických väzňov a možno, že aj tých, ktorí ešte len čakajú na súd, pretože náš nezávislý súd väčšinou príjma politické rozhodnutia a tieto rozhodnutia nie sú výsledkom práce sudcov, ale niektorých politikov samozrejme. ak sa takýmto osobám bude venovať pozornosť aj pred súdom, tak by to mohlo pomôcť. Napríklad Alexej Sokolov, ktorý je väznený v Jekaterinburgu. On je e, ľudskoprávny aktivista, ktorý bol zadržaný na základe umelo vytvorených dôvodov za jeho aktívnu a veľmi účinnú prácu. v oblasti e, verejného dohľadu nad e, väzeniami kontrolou občianskej spoločnosti. Takže prosím, navštívte Sokolova predtým, ako e, predstupí pred súd. To by mohlo zmeniť ten rozsudok, to by mohlo zmeniť jeho osud. Taktiež poznáte Chodorkovského a Lebedeva, veľmi dobre ich poznáte a teraz niečo naozaj bláznivé sa stalo e, počas ich e, súdu, naozaj niečo fantastické, pretože to sfalšovanie <laughs> bolo tak do očí bijúce, e, že aj im by mimoriadne pomohla nejaká návšteva, keby, sa, keby ste sa zúčastnili na um, tom pojednávaní. To by totiž to znížilo pravdepodobnosť nejakého naozaj mimoriadne nespravodlivého a krutého eh, rozsudku. Prepačte za tento dlhý zoznam mojich požiadaviek, ale naozaj eh, obzvlášť teraz potrebujeme vašu pomoc. Ďakujem pekne pani Alexejeva. Asi by sme hovori, mohli hovoriť o tých veľmi prísnych pri, e, zákonoch v Rusku, ktoré e, stojí za tým veľmi e, prísnymi rozsudkami, e, hlavne čo sa týka extremistických aktivít. 200 e, to je ten článok a mnohí z nás sú znepokojení novou jednotkou na ministerstve vnútra ktorí naozaj vyvíjajú obrovský tlak na aktivistov a používajú dosť zvláštne metódy. A teraz mám e, zoznam rečníkov, napríklad e, pán Fleckenstein ako predseda delegácie pre Rusko by mohol vyjadriť, vystúpiť ako prvý, potom Rodbiller Kelem a ďalší. Takže prosím, stručne pán Fleckenstein najskôr a potom zhruba dve minúty pre všetkých, aby to ostalo interaktívne. Nech sa páči, pán Fleckenstein. Ja, Dank, Ďakujem veľmi pekne, vážená pani predsednička. Dámy a páni, a ja by som chcel zablaželať memoriálu k udeleniu Sacharovovej ceny. Ale chcel by som doplniť ešte jeden dôvod. E, už e, dlhé roky sú príkladom mimovládnej organizácie a príkladom činnosti. Čím podnetili aj mnohých iných, čím dodali odvahu mnohým iných, iným organizáciám a jednotlivcom, aby pokračovali vo svojej činnosti a práci. A za to im tiež patrí naša vďaka. Základné slobody a ľudské práva sú hodnoty, na ktorej na ktorých sú založené e, spoločnosti v členských štátoch EÚ. A vzájomné uznanie ehm, je predpokladom európskej integrácie. No a z tohto dôvodu je nevyhnutné, aby tieto hodnoty boli súčasťou našej každodennej parlamente. Otázkou ostáva, ako my, ako poslanci EÚ, môžeme presvedčiť našich ruských partnerov o tom, že konfrontácia so stalinistickou minulosťou a budovanie živej a solidárnej spoločnosti musí byť založené na s dodržiavaním základných práv a hodnot neoslabuje štát, práve naopak posilňuje. My chceme budovať dobré partnerstvo s Ruskom, to chcú všetci poslanci, pretože vieme, že len spoločne na tomto kontinente môžeme zajistiť bezpečnú a perspektívnu budovu, e, budúcnosť. Ale k takému partnerstvu patrí aj úprimnosť a jasnosť. A len spoločne môžeme budovať pozitívnu budúcnosť. Ale Znamená to tiež partnerstvo na vzájomnej dôvere musí byť založené na rovnakých hodnotách. A preto musíme vždy ponúkať našim ruským partnerom eh, skúsenosti, naše skúsenosti, ktoré neboli vždy len pozitívne. No a rovnako treba akceptovať, že každá krajina musí nájsť svoj vlastný spôsob a svoju vlastnú cestu, ako budovať prosperujúcu spoločnosť. Dôležité je, aby sme nemočali, keď ide o podporu takých organizácií ako Memorial. A ja vám hovorím, pán Orlov, práve po vašom vystúpení máte pravdu, my musíme aj v našich vystúpeniach a v diskusiách s ruskou delegáciou neustále sa vrácať k týmto témam a nie len, že ich budeme odkladať ad acta, a v januári sa stretneme s našimi ruskými kolegami z Dumy, poukážeme na udelenie Sacharovej ceny. Je tomu venovaný celý jeden bod programu. No a náš kolega Werner Schulz to určite veľmi zodpovedne pripraví a to tak, aby to nebolo odložené alebo založené. My a naopak, budeme sa snažiť, aby náš pracovný program v budúcom roku s ruskými poslancami pravdepodobne v máji sa uskutoční zasadnutie na tému občianskej spoločnosti a ľudských práv. A budeme sa veľmi snažiť, aby na tomto zasadnutí alebo počas jeho príbehu prebiehali rozhovory aj s vami a s inými bojovníkmi za ľudské práva. Ja si neviem predstaviť um, stretnutia v Moskve alebo niekde inde, uh, kde by im rozhovory s Amnesty International a ďalšími organizáciami uh, neprebiehali. Takže myslím a som presvedčený o tom, uh, že aj my musíme byť konkrétnejší, musíme sa viac snažiť a nadväzovať kontakty nielen s oficiálnymi miestami, ale aj s tými, o ktorých ste hovorili vy. No už a ja vás môžem len uistiť, že v nasledujúcich rokoch to skutočne aj budeme robiť. No a dovolte mi teraz um, venovať sa ešte jednej veci. Ja si myslím, že v našich rozhovoroch s ruskými, ruskou stranou môžeme úspechy očakávať len vtedy, keď im preukážeme určitú úctu a rešpekt. Nejde predsa o to niekoho obviňovať, nie spolu musíme diskutovať o tom, ako sa vzájomne podporovať a hľadať tú najlepšiu cestu. Niekedy to je veľmi ťažké hľadať správnu cestu. Aj na tom chceme pracovať, pretože len potom vás a iných aktivistov v Rusku a inde budeme môcť podporovať a môžete sa spolahnúť na to, že to aj budeme robiť. Ďakujem pekne. Pán Stein, ďakujem pekne. Teraz by som dala rada slovo pani Loch Píler. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem veľmi pekne, vážená pani predsednička. A ja by som chcela poďakovať nositeľom cien za prácu v oblasti e, obhajoby a obrany ľudských práv. A ja by som teraz konkrétne sa chcela vyjadriť dialogu o ľudských právach z EÚ a ďakovať, poďakovať mu za konkrétne návrhy, pretože kritiku tohto nástroja sme si vypočuli aj počas vypočutia s Čínou o tom, že tento dialog o ľudských právach z EÚ e, ponúka alebo prináša veľmi málo konkrétnych e, výsledkov a nemôžeme si nič nahovárať, pretože tieto dialógy sú zamerané aj na to, aby otvorená kritika e, nemala toľko dôvodov a zaznievať a kvôli tomu sa vedie e, dialog. Ale keď e, tento dialog neprináša výsledky, tak tá kritika je samozrejme potrebná, pretože inak e, občianská spoločnosť neverí viac tomu dialogu. A teraz mám otázku. Prezident Medvedev hovoril o prepracovaní zákona pre reguláciu a správu tretieho sektora, hlavne mimovládnych organizácií. Ja si myslím, podľa mojich informácií sa však potom nič nestalo. Myslíte, že je dôležité, aby Európa tlačila na to, aby sme, aby tento zákon na obmedzenie činnosti VOČiek bol stiahnutý a zrušený. A teraz pani Andrejeva, vy ste hovorili celkom konkrétne, akú pomoc potrebujú bojovníci za ľudské práva. Ja si myslím, že je dôležité, aby členské štáty s podporou EÚ vypracovali pod- programy, aby čo najrýchlejšie tí ohrození bojovníci za ľudské práva a vrátane ich eh, rodinných príslušníkov eh, boli premiestnení z vidieka a aby eh, nemuseli prechádzať a podstupovať to dlhé dlhotrvajúce a často neúspešné, neúspešné azylové konanie. A ja by som ešte rada dodala, že je nepochopiteľné, že Európska únia ešte stále obyvateľov um, od, odmieta E, ľudí, ktorí prichádzajú z Čečenska, kde skutočne im ide o život a členské štáty neuznávajú, že to nebezpečenstvo je také e, obrovské. No ja neviem, či ešte mám čas, ale vy, pani Alexejeva, ste v ostatných dňoch často hovorili o tom, o, e, o silných a slabých stránkach ruskej občianskej spoločnosti. Mohli by ste nám mohli k tomu ešte niečo povedať. Samozrejme, okrem tých hrozieb, ktoré... Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne, pani Loch Píler. A teraz by som rada prečítala zoznam rečníkov, aby som zaistila, že všetci tam sú. A potom a možno navrhnem, že ešte zaznie niekoľko otázok a potom dáme slovo pánovi Orlovovi a pani Alexejeve. Takže... Mrs. Strifler, uh, eh, Mr. Thaler, Mr. Neuser, Mr. Mirsky, Mr. Schulz, Mrs. Gomez. Any... Boli to všetci. už pán Peterle. Ja počúvam, ale moja otázka už bola, moja otázka už zaznela. Dobre, ďakujeme vám. Takže teraz dostáva slovo pán Kelam, potom pani Strifler a, potom dostanú slovo naši hostia. Takže pán Kelam, nech sa páči. Kiitoksia, puheenjohtaja. Thank you very much. Ďakujem pekne, vážení kolegovia. Ja som žil v URSS viac ako 40 rokov. My sme utiekli, aby sme opäť boli slobodní, ale neutiekli sme od našich priateľov a obhajcov ľudských práv a slobody. Zdieľame rovnaký osud a aj ich nádeje. Preto ich návšteva a Sacharovová cena je tak dôležitá pre nás a obzvlášť pre mňa Chcem však eh, spomenúť jednu časť z včerajšieho prejavu Kovaleva, keď hovoril o ruskom príspevku k ľudským právam eh, od konca 60. rokov a taktiež eh, Rusko prispelo k formovaniu modernej politickej kultúry. Takže nejde iba o Rusko, ale o naše spoločné dedičstvo a spoločnú zodpovednosť. boli sovietskí obhajcovia ľudských práv, ktorí zmobilizovali celosvetovú verejnú mienku a ako povedal Kovalev, preto západné politické odklonili od ich tradičného pragmatizmu, pretože úprimne povedané, na západe lídry neboli pripravení na pád Sovietskeho zväzu. Takže toto je pretrvávajúci príspevok e, sovietského a ruského ľudskoprávneho hnutia. Myslím, že najdôležitejšie, o čom dnes treba hovoriť, je situácia e, v Severnom Kaukaze, pretože svojím spôsobom Európska únia stratila nádej, že sa čokoľvek zlepší v tejto oblasti. A ako už bolo povedané včera, naši priatelia ostali sami. Málo eh, žiadalo, aby zodpovední za hrôzy eh, boli predvedení pred súdy. Niektorí boli odsudení, ale tí, ktorí sa o to eh, zaslúžili, sú zabití. A nikto nebol potrestaní. Takže o tom musíme podľa mňa v prvom rade hovoriť. No a ďalšia vec. Mm, ako seriózne sa zaoberáme ľudskoprávnou situáciou? Ja myslím, že je to našou spoločnou úlohou a zodpovednosťou naďalej e, budovať e, silnú a zdravú občianskú spoločnosť v Rusku. Európa nemôže byť e, celá a slobodná bez toho, aby Rusko bolo skutočne demokratické. A dnes e, sa vlastne e, pretvarujeme a prevláda tu starý sovietský model. E, ruskí lídri sa tvária, že majú demokraciu, pretože inštitúcie existujú a ruskí lídry sa tvária, že tomu veria. V skutočnosti sme o týchto otázkach hovorili, ale nie je to dostatočné. A ako povedali e, naši priatelia, ide o európsku serióznosť, či naozaj chceme dosiahnuť zmenu. Veľa sa hovorilo o tragických plynových komorách počas nacistického Nemecka a dnes e, ľudské práva a ľudská dôstojnosť e, je taktiež pošliapavaná, ale e, teraz je za tým tok plynu z Ruska do Európy. Takže naozaj potrebujeme odhodlanosť pri riešení týchto otázok. Ja navrhujem tak, ako sa to už povedalo Parlament začal vo chvíli, keď bola zavraždená Estemirová a myslím, že by sme si ju mali poctiť tým, že po nej pomenujeme jednu zo zasadačiek v Štrásburgu. Ďakujem pekne, pán Kelam. Hovoríte veľmi rozumne, ale musím vám pripomenúť, že obmedzený. Teraz pani eh, Štrifler a potom eh, naši hostia. Ďakujem pekne. Mám eh, jednu otázku Chcem ju položiť pánovi Orlovovi, pretože zdá sa mi, že sú tu určité veci, ktoré sú podľa mňa veľmi závažné a môžu naozaj pôsoby rušiť. Chcem sa opýtať, či komisia konzultuje s vami a s organizáciou memoriálov skôr ako začne a pokračuje v rokovaniach s Ruskou. A kto to nie je, tak je zbytočné robiť e, nejaké plány, vlastne by išlo nejakú komitu a bolo by to celé na nič. A teraz sa chcem opýtať pani Alexejevovej. Ja viem, že musíme hovoriť o uväznených, že musíme ísť za nimi. A teraz kladiem otázku poslanci pôjdu do tých väzení, pôjdu rovno do terénu? To je moja otázka. Tieto dva body, o ktorých som hovorila, sú podstatné, aby tie projekty, o ktorých hovoríme, boli efektívne. Ďakujem, pani Strifler, hovorí pani predsedajúca a teraz pán Orlov dostáva slovo. Euh, ako chcete, možno 3 minúty, možno 4 minúty. Nech sa páči. Э, э, Ďakujem pekne. Pokúsim sa zodpovedať vaše otázky. Európska komisia e, naozaj s nami vedie konzultácie predtým, ako e, vedie diskusiu s Ruskom a obvykle keď je nejaká misia EÚ, tak vieme, aké sú témy, ale pred všetkými týmito schôdzami sa snažíme vyjadriť náš názor, snažíme sa poradiť a my dúfame, že naše závažné otázky budú e, riadne zodpovedané a vždy po rozhovoroch s vládou sa naše nádej rozplynú, pretože v podstate sa nič nedeje. A ja by som zareagoval na to, čo sa tu povedalo a síce potreba nájsť rovnováhu medzi tlakom a rešpektom. S tým samozrejme súhlasím. Bez rešpektu ruská strana nikdy nebude ochotná diskutovať, ale musí existovať aj tlak. Je to veľmi dôležité. A súhlasím s tým, čo tu bolo povedané. A síce, že ruskí zástupcovia sa iba tvária, že niečo spravia. E, tvária sa, že Rusko je demokratickou krajinou. A počas rozhovorov niečo povedia, znie to pekne, ale potom urobia niečo úplne iné. Ale s kým máte dočinenia? Musíte si uvedomiť, že nie na výber v Rusku. Predseda Ruského parlamentu povedal, že diskusie môžu byť e, obmedzené. Vy ste zvolení zástupcovia. Vy ste zvolený parlament, nezávislý, ale nie je toto isté v Rusku. hrajú úlohy zodpovedných, nezávislých, zvolených zástupcov. Musíte porozmýšľať, ako má tento dialog s Ruskom vyzerať, ale musíte si uvedomiť ten rozdiel medzi vami a poslancami Ruského parlamentu. Ak naozaj chcete presvedčiť ruských poslancov a vysvetlíte im, že demokracia je aj e, vo vašom záujme, ale možno, že treba pamätať na to, že ruskí poslanci iba plnia tú úlohu, ktorú im zadal kremel a konštantne konajú proti nedemokraticky. Takže naozaj možno nie je správne e, snažiť sa ruských poslancov e, presvedčiť. Nemôžete zmeniť ich myslenie. Na toto podľa mňa musíte pamätať, e, keď vedete dialog s Ruskom. Taktiež si myslím, že ľudskoprávny dialog medzi EÚ a Ruskom je v podstate zahalený rúškom tajomstva. V Rusku nikto nevie, kto čo sa robí v Európskom parlamente. Nič nie je verejné. Informácie sa e, nedostávajú na verejnosť. Keď EÚ kladie Rusku otázky, tak EU musí pamätať na všetky tieto aspekty. A teraz sa dostávam k tej otázke ktorá sa týkala Severného Kaukazu. Mám správu, ktorú sme vypracovali pre ďalšie kolo rozhovorov medzi EÚ a Ruskom. Ja myslím, že mám dostatok e, kópií, takže ak niekto má záujem, môžete si prísť zobrať jeden exemplár. Súhlasím s tým, čo sa tu povedalo o vyhosťovaní utečencov z Čečenska a taktiež e, Čečenci, ktorí sú z Ruska vyhostovaní do Čečenska, ale to nie je správne, pretože mnohí z nich nie sú pôvodne z Čečenska. Je to nesprávne. To treba zistiť presne. A o to sa snažíme s migračnými službami aj v iných krajinách. Snažíme sa overiť si údaje, snažíme sa zistiť, kto presne sú títo ľudia, ale tí, ktorí naozaj sú Čečenci a ktorí sú obeťami násilia, tí by nikdy nemali byť vrátení do Čečenska. A to všetko, čo sa hovorí o stabilite v Čečensku, to je nesprávne, to sú klamstva. Ďakujem pekne. Myslím, že bolo dnes nejaký incident na polsko-bieloruskej hranice. Eh, niekoľko eh, stoviek Čečencov, ktorí sú zúfali, okupujú to, e, tú oblasť a hrozia nejaké sankcie a ja sa obávam, že dublinské nariadenie, ktoré máme v EÚ, je problematické, pretože predpokladáme, že všetky krajiny vlastne poskytujú e, dobré podmienky pre žiadateľov o azyl a utečencov a teda, že ich môžeme vrátiť e, do krajiny pôvodu, ale myslím, že to nevždy tak je Zhruba 100 je tých čečenských e, utečencov na bielorusko-polskej hranici. Teraz, pani Alexeva, nech sa páči, pokúste sa zodpovedať tie otázky, ktoré boli určené vám. Честно говоря, перевод был не очень понятен для меня. No, ďakujem pekne. Ak, alebo úplne povedané, že neviem, či som všetky správne pochopila, tak možno moje odpovede nebudú úplne uspokojivé, ale otázka, jedna otázka sa týkala utečencov a o tom, či by mali byť príjmaní a potom eh, navrátení do svojich domovov. No, že ja to tam som nehovorila, ja som hovorila o tom, že naši kolegovia pracujú v Čečensku, Ingusku a Dagestane. Oni riskujú svoje životy, pretože napríklad v Ingušsku, keď som tam bol, bola pred rokom, stretla som sa so Šaripom Alševom, ktorý mi povedal a uistil ma, áno, áno, bolo to práve a vraže Magomety vola, no a povedal, že je presvedčený, že ja, ja budem zabitý najskôr, potom Magamil Chazbív a potom pán Lojev. Nie, ak by bol Lojev zavraždený prvý, neviem, kto bude pokračovať alebo nasledovať. A objavila sa tam aj ďalšia obeť, len Magomed Kazbejev je stále nažive. A myslím, že jeho život je tiež veľmi ohrozený. V súčasnosti je v zahraničí, najskôr išiel do Fínska, potom do Francúzska a do USA. On tvrdí, že by sa veľmi rád vrátil späť do Čečenska, pretože jeho život pre ňu nemá zmysel, ak v Čečensku ja sa ho snažím presvedčiť, aby zostal v zahraničí, ale on trvá na tom a ja ho nedokážem presvedčiť. A je množstvo žien v Čečensku, ktoré tam už dlho pracujú a hovorí mi, že, hovoria mi, že nechceme opustiť Čečensko, pretože potom a, stratia naše životy zmysel. No, pretože ak budeme zavraždené, tak to je osud, majú manželov, majú rodiny, ich eh, rodiny a príslušníci najbližší sa o nich boja. A je to oprávnený ich strach. Oni sami nevedia, kedy budú zabití, alebo kedy budú zabití ich rodiny príslušníci, na to, aby, sa, aby ich niekto zastrašil a zastavil ich činnosť. Než oni mi hovoria, že možno vy by ste sa mohli spýtať a požiadať o povolenie pre naše rodiny, E, odísť, my by sme v Čečensku zostali a pokračovali v našej práci. Samozrejme, jednotlivec sa musí rozhodovať sám za seba. Samozrejme, že my riskujeme, že stratíme aktivistov v Čečensku, ale ak ich životy sú ohrozené, e, tak sa ich snažím presvedčiť, aby odišli a ja sa snažím e, umožniť im odísť. Ale oni sú dospelí a rozhodujú sami za seba ak chcú ochraniť svoje rodiny, tak vás vyzývam, prosím, spravte niečo pre ich rodiny, pretože si to skutočne zaslúžia a zaslúžili si to tým, že riskujú každodenne svoje životy. Well, no, ďakujem veľmi pekne, pani Alexejeva. Myslím, že sa treba zamyslieť nad tým, čo povedala o svojom príspevku pani Loch Píler že by sme mali e, vytvoriť a podporiť nejaký program na ochranu ľudí, ktorí žijú a pracujú v nebezpečných podmienkach. Nie je možno priamo azyl, ale e, vytvoriť im podmienky na určitý časový úsek e, žiť v cudzine. No a české predsedníctvo pred švedským predsedníctvom sa ujalo tejto iniciatívy. Myslím, že by sme sa tým mohli znovu zaoberať a náš podvýbor sa teraz venuje určitým podnetom, ako vypracovať lepšie mechanizmy na podporu bojovníkov za ľudské práva. Dobre. A ďalší rečníci na zozname. A... Dúfam, že preukáže solidaritu a nebudú hovoriť viac ako dve minúty pán Thaler, Mojzer, Misky, Šulc a pani Gomez a ak budeme mať čas pán Kačmarek a samozrejme predseda výboru pre zahraničné veci na záver a naši hostia. Takže pán Thaler. Ďakujem. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Vážená pani Alexejeva, vážený pán Orlov, chcem vás osobne privítať medzi nami. Zacharová cena odovzdaná tu vo vašej eh, prítomnosti má väčšiu hodnotu ako 20-30 dialogov s Ruskou. Prečo? Pretože jasne ukazuje, aký vzťah má Európska únia k ľudským právam. To je základná otázka. Takáto je pravda. A ako sa postarať o to, aby sa toto šírilo aj v Rusku? Pre Slovinsko je toto odovzdanie ceny eh, jednou z hlavných správ v slovínskej tlači. Nájdete to vo všetkých novinách v Slovensku. Neviem však, či o tom píše aj ruská tlač. A vaše odporúčania sú pre nás mimoriadne, mimoriadne užitočné. Máme rôzne špecializované orgány, ktoré vykonávajú rôzne štúdie a všade sa všetko točí okolo tej podstaty akým spôsobom môžeme prispieť k tomu, aby sa bežný ruský občan k týmto informáciám dostal, tak ako to bolo v bývalej Jugoslavii, keď sme my bojovali proti stalinizmu, mali sme strach z demokracie. U nás bol hlad po informáciách, my sme chceli sa nejako dostať k týmto informáciám. Ale tí, ktorí eh, mali v rukách moc, to nechceli umožniť, ale nakoniec tú moc strátili akým spôsobom eh, uspokojiť tento hlad po informáciách. Zavraždenie, vraždy, ktoré sa uskutočnili u vás, mi eh, pripomínajú činnosť mafie. Samozrejme, je potrebné proti tomu bojovať rovnako ako proti mafii. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ja len krátko k dialogu Ruskom, ktorý sa uskutočňuje každého pol roka. Ja myslím, že tento dialog našim nárokom v Európe nezodpovedá. Nie je to skutočný dialog a tak ako to hm, hm, opísali nositeľia Sacharovej ceny, tak sa neuskutočne žiadna nejaká dlhodobá diskusia. Myslím, že rýchlo treba hľadať pragmatické, ale aj jasné riešenia a na nich sa musia zúčastňovať aj mimovládne organizácie. A pokiaľ dialog prebieha len medzi úradníkmi EÚ a úradníkmi z Ruska, a treba hľadať nové spôsoby. Konigila Strifler sa už pýtala a predložila konkrétne návrhy, a to znamená inštitucionalizovať pred vlastným dialogom, stretnutie s príslušným programom európskych predstaviteľov so zástupcami tretieho sektora a zajistiť aj pokračovanie a zajistiť aj vyhodnotenie dialogov, a aby témy sa stiahli z programu až vtedy, keď ruské mimovládne organizácie vyjadria sa, že áno, môžeme tomu dať zelenú, ale problém je zvládnutý a vyriešený. Ďalej sa musíme tiež snažiť vzbudiť záujem verejnosti o tento dialog a tým ten proces, o ktorom hovoril aj kolega Tále, zrýchliť. Ďakujem pekne, pán Neuser. Takže tie diskusie medzi predstaviteľmi EÚ a MVOčkami už existujú. Problémom je, že nie sú zohľadňované v vlastných konzultáciách a diskusiách a už vôbec nehovorím o samite. Takže jednou z možností je usporiadať eh, tieto diskusie a konzultácie na ruskom území. Avšak, ako povedal pán Orlov, Orlov doteraz to ruská strana odmietala, ale dúfam, že teraz sa nám otvára nové príležitosti. Ďakujem pekne. Pán Mirsky. Dobrý deň. Ja by som vám chcel zagratulovať udeleniu ceny Andreja Sacharova. Ľudské práva sú skutočne mimoriadne dôležité ale ja by som chcel niečo povedať a spýtať sa, vy hovoríte, že zastupujete občianskú spoločnosť. A čo to je občianská spoločnosť? Koľký z vás, alebo koľko má členov? Kto to je? Kto vás podporuje? Ja som v tomto ohľade zatiaľ v Európskom parlamente o ničom takom nepočul. V Európskom parlamente každý poslanec má podporu svojich voličov a preto e, poslanci parlament, Európskeho parlamentu e, by mali mať vzťahy s národnými parlamentami a ako ste vy práve povedali, že parlament v Rusku nie je legitímnym parlamentom a že všetko je len také taká predstava, ale my s nimi máme kontakty na no voľby v Rusku boli uznané Európskou úniou. No a ja mám pre vás otázku, e, prečo občianská spoločnosť nie je ochotná zriadiť v Rusku také sily, ktoré by chránili práva voličov. No a teraz sa k situácii na Severnom Kaukaze. Ja už som tam veľakrát bol a tiež som tam a, slúžil ako dôstojník armády, takže veľmi dobre poznám situáciu na Severnom Kaukaze a preto sa chcem spýtať, kto by dnes v Európskej únii chcel povedať, že dajú všetko do poriadku. Okrem Ruska, ja som bol v Osecku. Ja som videl všetko na vlastné oči. Vy hovoríte o Severnom Kaukaze, ale čo s inými regiónmi alebo uh, osobami? Sú to politické vraždy? Nie, nemôžeme hovoriť uh, O jednej strane z iného hľadiska ako druhej strany. Vieme, akí ľudia vás podporujú. Čo myslíte tým slovom pretože v politickom systéme Ruska je e, veľa politických strán, v, v ruskom parlamente je zastúpených 36 strán. Ak to nepovažujete za právý parlament, tak nechápem, prečo máte s ruským parlamentom kontakty. Ďakujem pekne. Ďalší rečník. Ja možno e, toľko ešte raz kazať e, Ja by som opäť chcel povedať ďakujem za všetko, čo robíte. A som vám veľmi vďačný za vašu činnosť a chcem vám zablahoželať k udeleniu ceny Putin 1. septembra v Polsku povedal, že masaker z Katinského lesa, ktorý že sa otvoria archívy pre historikov. Stalo sa to už, alebo nie? No a druhou otázkou je, Európska únia sa momentálne snaží naviazať ten dialog s Medvedevom, ktorý hovorí o modernizácii spoločnosti, o Mm, hovoria o dohode z o dohode z Ruskom o modernizácii. Takže otázka, či sú archívy otvorené pre historikov, čo 1. septembra slúbil Putin Poliakom. A druhá otázka, čo sa deje s čo by mala obsahovať zmluva o modernizácii s Ruskom, okrem kapitoly pre ľudské práva. E, čo si myslíte, ako by mala byť spoločne ešte zmodernizovaná? E, ja som si prečítal ten zaujímavý článok Chodorkovského, kde hovorí o generácii M. Je to veľmi tiež zaujímavá reakcia na vaše otázky. Na vašu otázku, pretože ak si to prečítate, vedeli by ste, čo je občianská spoločnosť. Ďakujem pekne, pán Šulc. Teraz pani Gomeš, nech sa páči. Ja prichádzam z Portugalska, 22 rokov som žila pod diktatúrou a vtedy bol falošný parlament. Mnoho rokov iba s jednou stranou, potom s viacerými stranami, ale napriek tomu to bol falošný parlament a nejako to nebolo napojené na občianskú spoločnosť, ktorá sa dnes už môže slobodne vyjadrovať od 74. Takže e, vieme, čo je občianská spoločnosť, aspoň ja viem, a vieme, čo e, to znamená, keď občianská spoločnosť nie je zastúpená v parlamente. A presne o občianskej spoločnosti e, chcem položiť e, otázku, ako my e, v EÚ môžeme podporiť posilňovanie občianskej spoločnosti v Rusku keď vychádzam z mojej vlastnej skúsenosti, môžem povedať, že najdôležitejším prvkom na posilnenie je sloboda prejavu, sloboda tlače, poskytovanie informácií a myslím, že práve k tomuto by som chcela, aby ste sa vyjadrili, aká je, aká je situácia, aký je názor e, ľudí o centralizácii e, médií a ako my v EÚ môžeme pomôcť pri posilňovaní rúskej občianskej spoločnosti. Ďakujem pekne. Ďakujem pani Gomeš. Teraz pán e, Kašmarek stručne. Myslím, že sa taktiež chcete vyjadriť k tej otázke čečenských utečencov. Ak dovolíte niekoľko otázok, Mm, čo sa týka tých eh, Čečencov, v Polsku boli protesty eh, medzi eh, Nemeckom a Polskom. Bol to pokus nezákonne prekročiť hranicu, ale polskí pohraničiari z humanitárnych dôvodov nepodali sťažnosť pretože všetci vedia, <laughs> v akej situácii sú Čečenci, takže k stíhaniu nedôjde. Ale Polsko je krajinou, kde je najväčšie percento udelovania eh, azylu utečencom. Ale problémom je, že títo utečenci nechcú ostať v Polsku. Ale najhoršie samozrejme je eventuálny návrat do Čečenska, kde e, by ich život bol ohrozený. To by bolo najhoršie riešenie. A ešte by som rád niečo doplnil k Katinu. 17. decembra 17. decembra bola diskusia, potom keď bol známy konkrétny počet obetí. Ale problém bol v tom, že to nakoniec bolo klasifikované ako um, bežný zločin, bežná vražda, takže rovnaké e, kritéria boli použité na zhodnotenie vraždy Estemirovej a Politkovskej. Ale vtedy e, e, sa vraždili desiatky tisícov, teraz je to trošku menej, ale nomenklatúra používate tie isté e, právne kritéria, ale nič sa nezmenilo v Rusku. Dobre, takže teraz máme 6 minút do konca schôdze, musíme to rozumne rozdeliť. Ja navrhujem, aby pani Alexejeva aj pán Kovalev e, dostali dve minúty, aj potom pán Albertini na záver. Takže najskôr pani Alexejeva, nech sa páči. Ďakujem pekne. Nuž, e, otázky na to, aby som ich mohla zodpovedať, si vyžiadajú viac ako dve minúty, možno že celú prednášku. Ak máme hovoriť o občianskej spoločnosti, potrebujem minimálne 40 minút. Toľko trvá uh, obvykle môj prejav na túto tému. Ja so, samozrejme nestihnem za tak krátky čas teraz. Uh, Poznáte situáciu na Kaukaze. Viete, eh, poznáte názor eh, ruského dôstojníka. No, myslia to isté. Mnohí moji spoluobčania si možno myslia to isté. Ale mm, mnohí ďalší dôstojníci a vojaci boli v Čečensku a bolo ich oveľa viac ako e, ľudskoprávnych aktivistov. Neviem, za dve minúty e, ja nestihnem nič povedať. Naozaj sa cítim veľmi vinná, ale máme obmedzený čas. Pán Orlov teraz. Nož, ja sa chcem poďakovať pánovi Minskému za veľmi zaujímavú otázku. Napríklad, prečo nie sú občianské zložky v Rusku na monitorovanie volieb. Vy určite dobre poznáte situáciu v Rusku a viete, že sú <laughs> v Rusku voliči, ale zároveň máme nový volebný zákon, ktorý e, bráni monitorovanie nepolitickými e, zložkami, čiže nezávislí pozorovatelia nemôžu pozorovať priebeh volieb. Keby som mala aspoň 10 minút, mohol by som vám vysvetliť, ako nezávislé strany a nezávislí pozorovatelia e, nemôžu e, monitorovať voľby. A chcem vám pripomínať aj posledné voľby. Neboli to parlamentné voľby, boli to e, komunálne voľby, ale naozaj došlo k obrovskému prejavu nevôle a hnevu, pretože ľudia si dobre uvedomujú, že dochádza k prešlapom. No ale ešte k terorizmu. To je obrovská hrozba pre Rusko a musíme bojovať proti terorizmu. A to sme vlastne po- povedali aj v správe. Nemôžeme bojovať proti terorizmu štátnym terorizmom. A presne to sa deje v Rusku. Nie je to ľudské. Je to proti e, ľudským právam, takto bojovať proti terorizmu. A naozaj to nie je ani účinný boj, pretože je štátny terorizmus e, v Severnom Kaukaze a vieme, že e, výsledok je kontraproduktívny a vy sa ma pýtate, či archívy sú otvorené historikom, bohužiaľ nedostatočne. Je čím ďalej, tým viac obmedzenia. Ešte sa chcem vyjadriť k otázke podpory občianskej spoločnosti v Rusku. Keby ste sa pozreli na naše odporúčania zo Štokholmu, tak by ste tam našli špecifické opatrenia, ktoré vy môžete použiť na podporu tejto občianskej spoločnosti. Pekne. Um, Ďakujem pekne. A teraz pán Albertini. Aké z toho vyvodíme závery pre našu spoločnú prácu? Eh, Ďakujem. Naozaj eh, veľmi málo času na to, čo všetko chceme povedať. Ale potvrdzuje to veľký záujem ktorý všetci prejavujeme voči radám, ktoré sme od vás požadovali, aby sme vám mohli byť na blízku pri vašej činnosti, pri vašich záväzkoch. Vy ste nám dali usmernenia veľmi konkrétne, napríklad e, tí, čo sú uväznení za svoje názory pretože e, sloboda prejavu to je takisto jedna z, zo základných hodnot ľudských práv. Potom e, odporúčania zo Štokholmu v súvislosti s rozvojom občianskej spoločnosti, pomoc utečencom, e, hospodársky rozvoj, Severného Kaukázu, ktorý by mohol oslabiť eh, funda- fundamentalizmus. Skrátka, toto všetko od 1. decembra sa začína nová zahraničná politika pre Európsku úniu a bilaterálne vzťahy s bývalým sovietským, s krajinami bývalého sovietského sväzu a s terajšou fe, federáciou e, naberú nové základy, ktoré potom sa budú časom zdokonalovať všetko sa bude zakladať na dohode o spolupráci, kde budú, bude zahrnuté aj dodržiavanie ľudských práv od pádu berlínskeho múru až po schválenie Lisabonskej zmluvy. Toto všetko treba mať e, na pamäti. Pred 20 rokmi sa zrútil komunizmus ale ešte vždy nebola nastolená demokracia v tých krajinách, kde predtým bola diktatúra. A je potrebné teraz nájsť nového partnera, viesť s ním rokovania a vnútiť mu vyvíjať tlak, aby sme dosiahli to, čo ste nám radili. Veríme, že sa to potom rozšíri na celé územie Európskej únie a budeme žiť lepšie. Ďakujem pekne. Pani Strifler? Ja myslím, že mám ešte minútu, nie? 30 e, sekúnd. Využijem to rýchlo a poviem vám, že je veľmi dôležité, aby sa začal nový proces eh, pre nový dialog medzi eh, komisiou a ruskou stranou, aby do toho bola zahrnutá aj organizácia Memorial. No, čo možno si myslíte, že